Vy už hlasujete len tak telepaticky. 31 za, proti zdržali sa prijaté 32 za, proti zdržali sa prijaté 33 za, proti zdržali sa zamietnuté 34 za, proti zdržali sa prijaté 35 za, proti zdržali sa prijaté 36 za, proti zdržali sa zamietnuté 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté 38 za, proti, zdržali sa prijaté, ak sa nemýlim, 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté 42 za, proti, zdržali sa prijaté 43 za, proti zdržali sa prijaté 44 za, proti zdržali sa prijaté 45 za, proti zdržali sa zamietnuté 46 za, proti zdržali sa zamietnuté 47 za, proti zdržali sa zamietnuté 48 za, proti zdržali sa zamietnuté V zozname EPP je ale mínus. Štyridsať za. Proti.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 proti, Mohli by ste nám socialisti pomôcť, eh, aby sa teda kolegové z EPP dohodli ľahšie? Zamietnuté. Uvaríme si, nech sa páči 56.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 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1. Za, proti, zdržali sa za, prijaté. Návrh 63 za, proti, zdržali sa prijaté. 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Súhlasíte, aby sme hlasovali o návrhu pána Džambaského a Unblock? Pani Lezing, ďakujem vám za ústretovosť. 66 za, proti zdržali sa zamietnuté 67 za, proti zdržali sa zamietnuté, 68 za, proti zdržali sa zamietnuté, 69 za, proti zdržali sa zamietnuté, 70 za, proti zdržali sa zamietnuté, 71 za, proti zdržali sa zamietnuté, 72 za, proti zdržali sa zamietnuté, 73 za, proti zdržali sa zamietnuté, 74 za, proti zdržali sa zamietnuté, 75 za, proti zdržali sa zamietnuté 76 za, proti zdržali sa zamietnuté 77 za, proti zdržali sa prijaté 78 za, proti zdržali sa zamietnuté 79 za, proti zdržali sa zamietnuté 80 za, proti zdržali sa zamietnuté 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté 83 za, proti, zdržali sa zamietnuté 84 za, proti, zdržali sa prijaté 85 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté návrh 89, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 91 za, proti. Ešte raz, 91 za, proti, zamietnuté. A týmto sa dostávame k záverečnému hlasovaniu elektronicky. Prosím, otváram hlasovanie. Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Schade. Wir schaffen es fast. Die Abstimmung ist... Koniec hlasovania. Blahoželáme spravodajcovi úspechu. Aspoň teda sa nikto nezdržal hlasovania. Šiesti hlasovali proti, 41 hlasov bolo za. Teraz sa dostávame k ďalšej správe. K správe pána Kukana. Vidíte, je tu návrh stanoviska. Chce sa pán Kukan ešte vyjadriť? Nie. Preto sa dostávame k hlasovaniu. 7 za. Proti, kto sa zdržal? Prijaté. 27 za. Proti, šiel bez mikrofónu. E, nepočujete ma poriadne? Nie je tlmočenie, skúšam angličtinu, hovorí predseda, 7 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 27 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 28 za, proti, kto sa zdržal, neprijaté. 29 za, Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 30 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 31 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 32 za. Pán predseda, mám otázku Niektoré z návrhov sú od pána Kukana, niektoré sú od pána spravodajcu, tak je to označené, ale keďže pán Kukan je spravodajca, aký je tam rozdiel, prosím? No, teda jeho osobnosť má viacero takých facet. Áno, a ja si kladiem tú otázku. Tak si to vybral. Kde sme skončili? 32 za, proti kto sa zdržal? Prijaté. 33 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 34 za, proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 35 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 36 Epitideos. Mhm. Po 45 môžeme. Takže 36 až 45 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz návrh číslo 8 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 46 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 10 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 1 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Keď tam je napísané spravodajca, tak má až 3 hlasy. 11. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 2 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 3 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 12 za. Proti. Kto sa zdržal? Mám pocit, že prijaté, ak sa takto akceptujete. 13 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 14 to odpadá. 15 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 5. Pán preda, ďakujem. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 13 za proti a 17. A čo som povedal? 13. Hm, nie je to ďaleko. Seventeen. 17. Proti. Kto sa zdržal? Ja som sa nespýtal, kto je za, že? Zamietnuté. 18 po častiach. Prvá časť za, proti, to sa zdržal. To musíme overiť. It's closed. Koniec. 23 za, 22 proti, prijaté. The Commission should avoid No, skrátka druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 19 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 20 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 21 za, proti, kto sa zdržal, overíme, 21 to bola, že? Blum. I think it's carried. Close. Koniec. Hm. 16 za, 30 proti zamietnuté. 22, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zase. Zamietnuté, tuším. 23 za, proti, 22 sme teraz odhlasovali. Teraz. No dobre, môžeme to overiť. Ja som sa dvakrát pýtal, či to treba overiť. Dobre, teraz to overíme. Aspoň uvidíte. It's closed. Koniec. 24 za, 22 proti, prijaté. 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté prijaté. 26. Tu netreba. Elektronické hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Konec hlasovania. 39 za, 7 proti. Takže blahoželáme, pán spravodajca. Wir kommen jetzt zu unserem Austausch mit Kommissar Hahn. Dobre, a teraz imena názor s komisárom Hánom. O jeho portfóliu Konkrétne ide o východné partnerstvo. Ja teraz nebudem čítať, pretože to mám napísané ku všetkým tým krajinám. Som si to napísal. Ale poprosím pána Hána, aby sa rovno ujal slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, večer je, je čas na večeru, takže nebudem prechádzať krajinu po krajine, ale ak dovolíte, a ja by som povedal na úvod zo pár slov na tému Turecka po tom, čo sme v piatok minulý týždeň s ako predstavateľkou boli v Turecku. Po tých všetkých napätiach, ktoré sú medzi EÚ a Tureckom, tak tá naša návšteva prebehla v dosť harmonických podmienkach. Situácia vo všeobecnosti a zatiaľ bude možnosť o tom podrobne diskutovať v pléne, tak tá situácia celkovo je ešte stále dosť nejasná. My všetci podľa mňa sme boli v šoku, kolegovia aj v Turecku, ešte možno viac než my tu, logicky. Tento útok na tureckú demokraciu nás šokoval. Všetky medzinárodné fora to bezprostredne odsúdili, ale to nemení nič na tom. A toto bolo aj to jablko sváru, lebo my sme vystupovali za EÚ a Turecko je kandidátska krajina a preto musíme voči nej uplatňovať vysoké štandardy. A teda, že sme poukázali na to, že pri reakcii na ten štátny prevrat, pokiaľ ide o prenasledovanie podozrivých, tých, čo stáli za tým pokusom o prevrat, že toto nesplňalo úplne štandardy naše, pokiaľ o transparentnosť, právny štát, postupy a tak ďalej. Teraz za dvomi mesiacmi je situácia podobná, teda, že príslušný v Turecku predseda vlády, minister zahraničných vecí, minister pre európske otázky nás ubezpečili, že tie štandardy sa uplatňujú, teda pravidla právneho štátu, že sa rešpektujú. Je tu aj intenzívna výmena so susedskou tu na inštitúciou Radou Európy, teda že Rada Európy tieto otázky intenzívne monitoruje. Je tu aj ponuka od ODIR, že oni by mohli byť takým pozorovateľom. Turecko ešte nereagovala na túto ponuku, pokiaľ viem ešte, Tursko ešte nereagovalo. Takže bude iste potrebné v najbližších týždňoch a mesiacoch e, ďalej veľmi intenzívne sledovať, čo sa tam bude diať, lebo to bude mať aj vplyv na príslušné kapitoly v správe o pokroku, ktorú zrejme predložíme začiatkom novembra. Mimo teda týchto aktuálnych udalostí je tu naozaj veľmi intenzívna škála spolupráce s Tureckom, napríklad v oblasti migrácie, dohoda o utečencoch, k tomu môžem povedať, že veci prebiehajú bez hľadu na to, čo sa udialo 15. 16. júla, teda že sa vyvíjajú v zmysle implementácie dohody počty tých, ktorí z Turecka prichádzajú do Európy, hlavne v Egejskom mori, v Grécku, že tie od 8. apríla teda na dobudnutia účinnosti teda drasticky klesli tie počty. Zároveň sa dostávame do také nejakej stabilnej situácie, pokiaľ ide o vyplácanie tej podpory, kompenzácie Turecku. Viete, že je tu dohoda na roky 2017, teda až 3 miliardy eur má dať EU k dispozícii za predpokladu, že sa preukáže potreba. A toto je práve jeden z dôvodov, prečo z tureckého pohľadu došlo k neopodstatnému oneskoreniu vyplatenia tých prostriedkov, pretože je potrebné na začiatku mať istotu toho, ako sa použijú tie prostriedky. V prvom rade teda tu pracujeme s medzinárodnými organizáciami, hlavne tými pod zaštitou OSN, World Food Program, UNICEF, ale napríklad aj s tureckým ministerstvom školstva ťažiska finančnej podpory. Tá ide teda hlavne do čečenských táborov, ale aj mimo nich. Ak je to zdôvodniteľné, tak uh, ide hlavne o školské potreby, ide o potraviny, 9 tisíc sírských detí napríklad v škole povinných sa tam nachádza. Potom samozrejme zdravotná starostlivosť. No a my sme sa rozhodli po vycestovať do regiónu, že budeme investovať do jazykového vzdelávania dospelých. Teda nejde iba o, o deti a mladých, ale aj o dospelých, pretože vidíme, že mnohí z týchto sírskych utečencov E, chcú zostať v tom regióne, asi 50 a tá zvyšná polovica sa chce čo najrychlejšie vrátiť domov. No a popri teda jazykových e, zručností e, by sme chceli k dispozícii aj úvery, aby napríklad sa mohli osamostatniť a teraz začať podnikať. Tiež sme ochotní prispieť tým, mestám, tým obciam, kde je teda postihnutie tou utečenskou krízou e, značné v tom, zmyšle, v tom zmysle, že e, narastla e, populácia E, nie všade tomu tak je, ale keď Kilis také e, mesto v pohraničí a je dosť známe už tým, že tam došlo až k zdvojnásobeniu počtu obyvateľov. E, čiže aj tu samozrejme môžeme podporiť napríklad infraštruktúru za predpokladu, že sa to deje v zdôvodniteľnom objeme 3 miliardy teda dohromady asi 22 miliardy z toho na programy a projekty, ktoré už to bolo pridelené konkrétnym programom a projektom, asi 22 miliard sme doteraz vydali necelých 700 miliónov. Teda je to konkrétnymi zmluvami pokryté, tých 700, čiže nevydané, ale pokryté a z toho asi 180 miliónov už priamo bolo vyplatených. Čiže um, tá situácia by sa teda uh, mala uh, teraz stabilizovať alebo mala by sa teda uh, dostať do takej priebežnej, priebežnej formuly. A pokiaľ ide o tie ďalšie témy, Napríklad e, novela protiteroristického zákona v Turecku, hlavne v situácii po pokuse o prevrat, e, tam vlastne e, je istá forma núdzového stavu, čiže nie je to jednoduchá vec k takejto reforme pristúpiť. To sme aj uznali, ale povedali sme, že táto referenčná hodnota, že je potrebné naďalej ju splniť na to, aby komisia mohla, mohla vydať pozitívnu správu. Ja počítam s tým, že za posledné dva mesiace, takže v posledných dvoch mesiacoch tohto roka by sa to mohlo uh, snať podariť a potom bude teda tá správa z našej strany. To sme prislúbili a máme týchto 72 referenčných hodnôt a tieto je potrebné splniť. Ďalej v oblasti energia, hospodárstvo, tam máme tie bežné, a to myslím pozitívne, máme tie bežné o vzťahy, rokovania, rozhovory, aj pokiaľ ide o colnú úniu a je nejaké pozvnutie na vyššiu úroveň. Eh, interné hodnotenie komisie by sa malo koncom roka uzavrieť. Budeme mať potom žiadosť o rokovací mandát tomu zodpovedajúci. Eh, čiže takto vyzerá situácia momentálne, no ale tá dimenzia právneho štátu, toto je vec, ktorá nás tu všetkých, myslím si, znepokojuje. Teda udalosti v súvislosti no, s pokusom o štátny prevrat, že nie sú prínosné tomu, aby sa e, to ďalej rozširovalo. Napríklad e, aj e, zatýkanie novinárov nás naplňa obavami, rovnako ako vás. To sú veci, ktoré našetávame len tu, ale aj keď sme priamo v Turecku. Ja osobne vnímam ako pozitívum to, že sa Turecko angažuje vo väčšej miere v otázke Sýrie, ale aj tu je potrebné e, sa na to pozornejšie pozrieť, ako to ich zapojenie vyhodnotiť, lebo v končnom dôsledku aj v prípade Sýrie, ako v prípade každého ozbrojeného e, konfliktu, môžeme počítať iba s mierovým riešením, vojenské riešenie riešením nie je. Ja som optimista. Myslím si, že pokiaľ udržiavanie um, prímeria v Syrii, a teda dúfam, že to tam dobre, dobre dopadne, dobre pôjde. A teraz ešte k východnému susedstvu uh, stručne. Nechcem nejako detálne, ale ak budete chcieť, tak môžem aj jednotlivé krajiny prebrať. S budúcim estonským predsedníctvom sme hovorili, lebo v lete, alebo teda budúci rok niekedy, chceme urobiť summit východného partnerstva. A keďže Estonsko bude predsedníckou krajinou v druhom pol roku, tak eh, je len logické, že Estonsko by malo byť hostiteľom ešte zatiaľ, pokiaľ viem, nepadlo žiadne konečné rozhodnutie, či to teda v Estonsku bude, alebo či to bude v Bruseli, konať sa to bude, lebo sa s tým počíta, ale miesto ešte nie je uzavreté. Takže prebehla diskusia v Bratislave, eh, miesto zahraničných vecí. A tam to vnímajú podobne ako ja, teda, že by sme sa mali pokúsiť pri týchto každé roky sa konajúcich samitoch prejsť z takéto samitového charakteru k takému inventarizačnému, pretože Samit ten vždy vzbudzuje nejaké očakávania a nie je predsa možné každé dva roky vzbudiť veľké veci a tieto potom aj implementovať máme FTA, máme liberalizáciu vízového styku a tak ďalej. To sa v zásade implementuje. A teraz sme v tej fáze implementácie. O tú implementáciu ide s krajinami východného susedstva. Máme v rôznej miere nejaké zámery silnejšieho zmluvného usporiadania spolupráce. Aj toto je e, momentálne vo fáze implementácie, čiže je dôležité, zamerať sa na tie štyri hlavné kapitoly, ktoré sme si stanovili v Rige. Mobilita, posilnenie inštitúcií a dobre správy veci verejných. Mobilita, to sú aj kontakty people to people, hospodársky rozvoj a interkonektivita medzi krajinami východu a Európskou úniou. Pred letom bolo zasadnutie európskych ministrov dopravy e, s ministrami dopravy z týchto krajín a jeden z konkrétnych výsledkov bol to, že sa rozšíri transeurópska dopravná sieť aj k ním. Je to teda cestná doprava, železničná doprava, toto je dôležitý krok vpred a teraz je potrebné ho aj implementovať. Podobné plánujeme aj v iných oblastiach, teda značné rozšírenie rozpočtu napríklad na Erasmus+, tak aby hlavne mladí mali možnosť prísť do Európy študovať. Takže v oblasti mládeže tam sú aj ďalšie, oblast, ďalšie uh, programy, ako napríklad uh, Horizon 2020 Creative Europe, COSME, uh, teda možnosť účasti na nich. Čiže takto posilniť vzťahy týchto krajín k EÚ. A toto je v podstate presne to, čo chceme dosiahnuť, teda takýmito soft measures, podporiť hospodársky rozvoj v týchto krajinách a tým sa postarať o stabilitu v regióne. A ešte, ak dovolíte, pán predseda povedal, že teda mm, má byť stručný, tak pokiaľ ide o juh, tak tam chcem povedať, že tam sa situácia s Tuniskom vyvíja veľmi dobre. O niekoľko dní vydáme oznámenie o Tunisku. Komisia vydá oznámenie dôjde takmer zvojnásobeniu rozpočtu, čiže asi 300 miliónov eur na rozvoj Tuniska, jeho teda ďalšiu podporu, s tým, že aj Tunisko musí prispieť a ja sa teším, ako mnohí iní, že tá vládna kríza jary a leta predbežne um, skončila pozitívne v tom zmysle, že sa dostala k moci vláda, ktorá má aj väčšinu v parlamente. A teraz e, dúfame, e, sa budú môcť sústredovať viac na politickú prácu a potrebné reformy. Líbia, tam ešte nie sme samozrejme tam, kde sme chceli byť, ale aj tu vidím určité tendencie jemnej stabilizácie. V oktobri do Egypt, pôjdem do Egypta, aj tam. Pokiaľ ide o rokovania o partnership priority, a tam sme dosiahli značný pokrok, pokiaľ ide o Jordánsko a Libanon. To sú compact agreement, tam sme tie rokovania uzavreli, prebieha vnútorné posúdenie, interné posúdenie to sú dve dohody, ktoré by mali prispieť k tomu, aby sme týmto krajinám pomohli s problémami s utečencami v regióne a tiež diskusia s Palestínou, využívanie prostriedkov, udržateľnosť a rôzne projekty, ktoré tam máme. Napríklad eh, pásme gazy, eh, ocelovanie morskej vody, a tak ďalej. Toto je projekt napríklad, o ktorý sa snažíme a sú tam značné napätia. Gaza nemá pitnú vodu, čo skôr nemá mať pitnú vodu a viete si predstaviť, čo to bude znamenať pre mier a stabilitu v tomto regióne, takže naozaj dôležitý projekt. A ešte Západný Balkán. A východné susedstvo. Aj tam pozorujeme pozitívny vývoj Pokiaľ ide o jednotlivých poslancov, chcel by som e, hovoriť o, teda poďakovať vám za profesionálny angažman v jednotlivých krajinách. E, v Albánsku e, sa podaril zázrak, uskutočnila sa rozsahla súdna reforma, teraz sa to realizuje a bude potrebné to implementovať v určitom miere. My sme to použili ako určité lákadlo. Aj v e, bývalej Jugoslovanskej republike Macedónsko. Mm, mm, podarilo sa dosiahnuť dohodu medzi politickými stranami o nových voľbách v decembri Napriek tomu nesmeme eh, zabúdať na tom, že eh, treba tam realizovať eh, naliehavé reformy a samotné konanie volieb by nemalo byť ospravedlnením, aby sa diskusie o tom ukončili. Mm, mm, pre prežitie krajiny potrebujeme rozsiahle reformy. Čo sa týka Kosova, boli tam určité ťažkosti, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby teraz pokračoval e, dialog e, e, s Srbskom a jedna aj druhá krajina musí prispieť k tomu po viac mesečných rokovaniach sa podarilo ustanoviť vládu. Je to pozitívny signál aj zvolenie nového prezidenta. Ehm, o niekoľko eh, týždňov sa bude eh, voliť eh, v Čiernej hore a takisto aj v Bosne Hercegovine dochádza k pokroku, ktoré treba uznať. A dúfam, že to vytvorí určitú dynamiku som eh, rád, že aj eh, v Chorvátsku sa skončili voľby a chceli by sme prispieť k tomu, aby eh, sme mohli stabilizovať veľmi zraniteľnú situáciu v tomto regióne. A cestou sem som volal s kolegom Plenkovičom, a bolo by dobre, keby počas nasledujúcich e, e, týždňov ho ustanovili za šefa vlády, i keď sa o tom e, musí ešte rokovať. Celkový proces na Západnom Balkáne sa vyvíja dobre. Ide o to, aby tento región sa stal majiteľom tohto vývoja, aby sa viac identifikoval e, s týmto procesom. E, vieme, že v Bielorusku e, sa konali voľby v nedelu, Odír sa k tomu predbežne viedril. Existujú tu určité nedostatky, ale za týchto okolností treba uvítať, eh, že poprvýkrát eh, za 20 rokov sa do parlamentu dostali dvaja nezávislí kandidáti. Eh, aj Gruzinsko stojí tesne pred voľbami a je veľmi dôležité, aby mm, dobrá atmosféra sa zachovala aj do konca voleb. Sú tu určité nedostatky, ale mm, pracuje sa na tom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Samozrejme, e, e, e, mm, to, čo ste povedali, hovorí o tom, že zrejme stratíme dobrého mm, podpredsedu. V súvislosti s problémom eh, utečencov eh, Egyptom a Libiem, eh, keď vidíme, že viac ako 100 tisíc ľudí prechádza do Talianska z Líbie, ako to vyzerá z hľadiska práce s ľuďmi, ktorí prechádzajú s týmito e, lodemi, treba rokovať e, s libijskými predstaviteľmi. Poukázali ste aj na e, rokovanie s Egyptom, takže treba do toho zaťahnuť aj západ do egyptské veci. Kolega Preda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážny pán komisár. Ďakujem za vaše e, vyjadrenia, je veľmi obsažné a zaujímavé. E, chcel by som predniesť niekoľko poznámok, ak dovolíte veľmi stručne, najskôr k Turecku. Všetci sme odsúdili ten štátny puč a teraz po tom puči vidíme, že sa dejú veľmi znepokojujúce udalosti, najmä vzhľadom na to, o čom sa hovorilo pred e, týmto pučom a síce definícia terorizmu, pretože um, Celá téma liberalizácie víz je zablokovaná na tom, že Ankara podporuje terorizmus. Teraz e, v podstate e, sa označujú za teroristov všetci protivníci Erdogana. To dokazuje, že kríza je naozaj veľmi vážna. Je to kríza našho politického dialogu a je treba to uznať. Erdogan e, zároveň tvrdí, že ak neuvoľníme vizovú politiku, tak prestanú spolupracovať v oblasti migrácie. Treba uznať teda, je že je tu naozaj veľmi hlboká kríza politického dialogu. Čo sa týka Bieloruska, um, to, že um, ehm, takmer polovica kandidátov bola z opozície, je síce chválihodné, ale predsa len iba dvaja zo 110 eh, napokon eh, prešli, čo sa týka osadenstva parlamentu a to je veľmi znepokojivé. Ešte jedna poznámka prezident eh, eh, samozprávneho územia eh, Podnesterska sa vyjadril na Margo referenda, ktoré prebehlo pred desiatimi rokmi o údajnom pripojení tejto oblasti k Rusku, upozorňuje na toto nebezpečenstvo. Ďakujem za to, že ste spomenuli aj Bosnu a tiež referendum s ňou súvisiace. Ďakujem pekne za pochopenie, pán predseda. Good. <laughs> Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. No, vážne pán komisár, je naozaj veľmi dobré, že vy aj Frederika Morgariniova eh, navštívili ste eh, Ankaru a že pokračujeme v dialogu na vysokej úrovni eh, je veľmi potrebný, pretože nevždy dokážeme sa na všetkom dohodnúť. a som rada, že zajtra aj v plene budeme mať o tom dôkladnejšiu diskusiu. Niekoľko otázok ohľadom Turecka. Mohli by ste nám eh, približiť eh, Povedali ste, že komisia pripravuje správu o vízach. Kedy to plánujete zverejniť? Došlo k nejakým konkrétnym dohodom ohľadom úlohy Rady Európy, pokiaľ ide o podporu alebo monitoring pokiaľ ste tam boli, v čase, keď ste tam boli, zistili ste, že 14 tisíc e, e, učiteľov bolo zaistených v súvislosti s údajnými e, vzťahami na PKK a 28 primátorov bolo prepustených. E, z tých, ktorí boli zvojení, zvolení na juhu a východe krajiny. A mimoriadný stav sa využívajú proti iným údajným účastníkom tohto e, pokusu o prevrat. Čo si o tom myslíte? A napokon dohoda medzi EÚ a Tureckom. Jeden z našich prísľubov, prísľubov únie okrem jednotlivých kapitol a financovania, e, e, bol prísľub presídlovania utečencov z Turecka do Európy. Počas ostatných mesiacov 28 eh, členských štátov eh, prijeli tisíc eh, ľudí z Turecka do Európy. Či očakávame nejaké zlepšenie v tejto situácii počas nasledujúcich týždňov? Ďakujem pekne. <laughs> You might guess. Mr. Commissioner. Vážny pán komisár, ďakujem za úvodné slovo. východné partnerstvo ako platforma, ako program spolupráce umožnila e, transformáciu vo viacerých štátoch a vidíme veľa príkladov rýchlosti a hĺbky transformácie. E, ešte stále tam chýba kvalita a musíme zabezpečiť e, tie výsledky, ktoré očakávame, ale jednotlivé štáty príliš dlho boli v komplikovanej situácii, preto musíme byť trpezliví. Ale čo s tými štátmi, ktoré nepočínajú si na platforme e, e, tak, ako sme očakávali. Dva štáty na Južnom Kaukáze a, a jeden štát v Európe. nedávnom E, tam prebehli voľby a predbežné hodnotenie e, ODIR hovorí o tom, že to nesplňa e, štandardy OBSE a únie. Zrušili sme sankcie voči Bielorusku, ale vidíme, že reakcia je opačná tomu, ako sme očakávali. Čo by sme mohli navrhnúť pre tie štáty, ktoré nesplňujú tieto kritérie, dokonca nie kritéria programu východného partnerstva. V niektorých krajinách sme dosiahli konkrétne a slúbne výsledky a musíme tvrdo presadzovať to, na čom sme sa dohodli, pretože je to na prospech týchto štátov, ale štáty, ktoré e, e, nestihajú, čo s nimi? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážny pán komisár. A ja by som mal niekoľko otázok ohľadom východného partnerstva. Domnievam sa, že najhorúcejšia otázka je eh, eh, liberalizácia vizového vzťahu s eh, Gruzinskom a Ukrajinou. Som presvedčená, že viete o tom, že v parlamente to prebieha dobre. Blížime sa tomu okamihu, keď výbory ukončia svoju činnosť a posunú to na plén, do pléna. Ale čo si myslí eh, rada? Aké sú tam výhrady? Či sa spočívajú na nejakých reálnych skutkoch, alebo je to, sú to len obavy z eh, politickej klímy, napríklad v Nemecku. A čo sa týka týchto ustanovení o zárukách, o ktorých sa disko, diskutuje, čo si o tom myslíte, čo navrhujete a čo podľa vás sa stane? Ďalej, Bielorusko. Myslím si, že by bolo ešte prečasné hovoriť, že pohár je z polovice plný, ale keď jeden alebo dvaja eh, nezávislí opozičníci boli zvolení. To je mm, krok správnym smerom a mali by sme nabadať Bielorusko, aby išlo cestou reforiem. Ale eh, musíme samozrejme hodnotiť eh, voľby na základe odporúčení OBSE ODIR, e, ktoré boli vypracované po prezidentských voľbách. Po tretie, Azerbajdžan. Určite viete, že parlamentná delegácia po e, dlhšej odmlke vycestuje na budúci týždeň do Azerbajdžanu. Som, e, jednou z člen, som členkou tejto delegácie. Vieme, že ústavné referendum 25. alebo 26. E, e, tohto mesiaca sa bude konať. Čo si myslí komisia o tomto referende? Čo sa o tom myslí Benátska komisia? Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďakujem pekne za vašu dnešnú návštevu vo výbore, za poskytnuté informácie eh, o všetkých týchto témach eh, o krajinách tohto regiónu eh, k Turecku. Keď niekto sleduje túto schôdzu, mohli by sme to zhrnúť, že Turecko eh, je bolo demokratickým štátom a v dôsledku pokusu o prevrat eh, eh, Erdoganovi sa podarilo odborať mm, mm, demokraciu, ale mohli by sme trvať na plnení záväzkov voči Európskej únii, ale namiesto toho e, my očakávame transparentnosť dodržovania e, ľudských práv, e, všetkých týchto hodnôt. Ale môžeme tu formulovať určité požiadavky, ale žijeme v určitej realite. A domnievam sa, že s Tureckom nie, dokážeme po, hýbať a dochádza k ďalším, ďalšiemu prúdeniu e, utečencov a vy hovoríte e, to pozitívne, vidíte tu určitý e, pokrok. A toto nie je realizovateľné. Mohli by ste to e, vysvetliť, prosím vás, Môžete e, hodnotiť invázie do susedného štátu ako niečo pozitívne a ako môžeme očakávať politické riešenie pri e, vojenskej intervencii. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcela spomenúť výsledky e, volieb v Bielorusku. Poznám Bielorusko. Štyrikrát som navštívila túto krajinu a som v stálom kontakte s opozíciou a demokratickými organizáciami tejto krajiny. A naozaj si myslím, že zvolenie dvoch predstaviteľov opozície je príliš eh, malý krok smerom eh, pred všetko, čo urobila Únia, všetky signály, ktoré sme eh, vyseli, si to nezaslúžia. To je príliš málo. Musíme e, e, veľmi starostlivo e, uvažovať o tom, ako pokračovať v našom dialogu, i keď je to asi príliš silné slovo. Ako by sme mali naďalej pomáhať demokratickej spoločnosti v Bielorusku? Chceli by som tiež podporiť stretnutie, či už to bude vo forme samitu alebo inventarizácie to, čo sa deje na juhu Európy, migračná kríza, toto všetko zatenilo e, zatiaľ e, východné partnerstvo, ale toto partnerstvo je pre Európu dôležité a v roku 2017 takéto stretnutie, takúto schôdzu potrebujeme. Ďakujem. Vážny pán komisár, venujte sa agende a priestoru, ktorý je väčší ako samotná Európa. A mm, zdá sa mi, že chýbajú nám analýzy toho, čo sa všetko deje v priestore mimo Európy. Na Nadobudám dojem, že improvizujeme pri e, politických rozhodovaniach vo vzťahu k jednotlivým krajinám a že e, nerobíme to systematicky a potrebujeme nejaký základný prístup k eh, krajinám východného partnerstva. Strátili sme takýto základný prístup. Musíme sa sústrediť na niektoré základné veci, ktoré súvisia s rozvojom demokracie, demokratických nástrojov a inštitúcií máme nedostatočné analýzy. Ak chceme zohrávať nejakú úlohu v tejto oblasti, potrebujeme mať spolehlivé analýzy toho, čo sa eh, pravdepodobne udieje eh, v budúcnosti v tých štátoch, s ktorými máme dočinenia. A mal by som aj konkrétnu otázku. Ste jeden, jedným z vzácných politikov, takisto aj náš Pán predseda bol v Turecku, e, navštívili ste túto krajinu, ale po e, pokuse o prevrat nemali sme dostatok kontaktov stále. E, nechápeme, čo všetko sa tam deje. A čo znamená fenomén Gülen? Čo znamenala, znamená pre nás v súčasnosti? najmä vzhľadom na to, že Erdogan vyhania zastancov Gülena, dokonca aj vo všetkých iných krajinách mimo e, Turecka, vyvíja tlak aj na naše vlády. Domnievam sa, že mali by sme e, sa viac snažiť e, lepšie pochopiť Turecko a pochopiť, čo všetko očakáva Turecko od Európskej únie. Ďakujem. You were very generous to me bol, boli ste voči mne veľmi štedri. Ďakujem veľmi pekne. I don't hear what you say, chair. Nepočul som, čo ste povedali, pán predseda. Vážne, pán komisár, chcel by som eh, eh, sa videli jednej poznámke ohľadom Turecka. Povedali ste, že všetci hneď eh, odsudili tento pokus o prevrat ale myslím si, že, že rozsah solidarity e, e, voči Turecku a proti Puču e, nebol dostatočný. Ja myslím si, že jedine britský minister zahraničných vecí to urobil a museli by sme to uznať. Je dobré, že ste navštívili Turecko, ako ste nám povedali. Domnievam sa však, že nemali by sme brať na ľahkú váhu e, takéto zanedbanie povinností. E, ďalej, konkrétne e, ste spomínali zaobchádzanie z HDP s opozičnou stranou, ktorú turecká vláda nepozvala, aby sa zúčastnila určitých spoločných aktivít. Ako hodnotíte takúto eskaláciu? Takisto e, v inej súvislosti ste poukázali na e, rozšírenie e, transeurópskych sietí smerom k výhodnému partnerstvu. Pokiaľ ide o nejaké observácie konanie v súvislosti s týmito projektami, čo si o tom myslíte? Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Minulý týždeň ste boli e, e, v Srbsku. Som sa dočítal, že ste e, sa zúčastnili zasadnutia vlády a v tejto súvislosti dve otázky. Poprvé, pokiaľ ide o predsedu vlády, v súvislosti s kapitolou 30 23 a 24 e, a realizáciou e, reformy. A ako si predstavujete vzťahy s Tureckom po voľbách 11. E, septembra? Tu na obidvoch stranách bola pomerne negatívna špirála vyjadrení. Teraz sa to prerušila a dúfam, že tu mm, budú môcť zbaviť zbytočných nacionalistických tendencií. Ďakujem veľmi pekne, vážne pán komisár. A ja sa chcem opýtať, že k eh, Turecku. Ja sa chcem opýtať Turecku a k ďalším balkánskym eh, krajinám. Chcem sa opýtať, um, ako vníma rada ďalší postoj k Turecku. V Turecku, ako vieme, sa diskut, pardon, v Rakúsku sa diskutuje dosť oširoka. Niektorí navrhujú úplne odstavenie vzťahov. Vy ste Eh, jedným z tých, ktorí obhajujú otváranie kapitol. Um, ako vníma komisia ďalšie vývoj situácie aj na ďalšom uh, samite rady. A ja sa domnívam, že úplné uzavretie, prerušenie rokovania by nebolo veľmi zmysluplné. A, a tak, či tak sa neviem v tejto chvíli predstaviť. Um, aj keď sa neviem teda predstaviť, s kým by sa ďalšie rokovanie mali viesť. A, čo sa týka vášho postoja k Turecku, dôverujete skôr HDP, teda tejto politickej sile, alebo médiám? Porovnávate si postoje aj pro vládnych, aj protivládnych médií e, ďalej. Kosovo, Albánsko, e, sú tu veľké energetické projekty, vodná elektráreň, e, najväčšia rieka, Európy, ktorá sa využíva na produkciu vodnej energie. Ako sa stavia komisia k tomuto projektu, kde neboli dodržené všetky pravidlá verejného obstarávania? Budete žiadať o nápravu a ďalej Bosna. E, Republika Srbská 25. E, septembra chce zrozovať referendum, e, aby upremilo pozornosť na národný um, deň um, v súvislosti s eh, Radovanom Karadičom, eh, aké konkrétne očakávania eh, má komisia, či by k tomu naozaj mohlo dôjsť, pretože to napokon iba posilňuje nacionalistické sily a nepomáha vytvárať spoločnú Bosnu. Prospech všetkých, pán Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, aby som sa vyjadril k otázke ktorú už e, rozviedol e, môj kolega David Alister. Veľmi zne, s veľkým znepokojením sledujeme vývoj bilaterálnych vzťahov medzi Chorvátskom a Srbskom. Tieto vzťahy nie sú nejako e, dokonalo pokojné ani konštruktívne. Vyjadrili ste ocenenie konštruktívneho postoja Srbska ktoré sa vyjadrilo, že najlepšia reakcia je žiadna reakcia. Sú sa špekulácie, že nová vláda, ktorá príde, bude trochu pozitívnejšie naklonená, ale ja by som to až tak pozitívne e, a optimisticky nevnímal. Mohli by ste sa k tomu, prosím, e, v krátkosti vyjadriť? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ich habe ganz kurz... Ďakujem pekne. Äh, ja len veľmi stručne Situácia v oblasti ľudských práv bola doposiaľ v Egypte katastrofálna. Uvediem len dva príklady. Šesť popravených z dôvodu, eh, že sa dopustili údajných presúbkov, keď boli v tom čase už uväznení a napriek tomu boli umúčení na smrť byčovaním. Hm, zatiaľ nemáme žiadne ďalšie správy. Máte vy nejaké eh, náznaky o ďalšom vývoji situácie a ak sa tieto udalosti potvrdia, ako komisia reaguje na takéto prípady. Ďakujem pekne. Ešte na tému Turecka. Myslím, že my všetci, a takto to vyplynulo aj z mnohých rozhovorov s tureckými partnermi sme necítili a nedokázali vyhodnotiť ten rozsah um, podkupovania štátu um, lenovým hnutím. E, a to sa týka súdnictva, bezpečnosti a tiež celého sektora vzdelávania a školstva. Tam všade to zasiahlo. a len veľmi tesne e, sa podarilo zabrániť štátnemu e, štrajku z, v stretnutiach s mnohými e, predstaviteľmi rezonovali dosť zretelne ešte emócie. Niektorí z týchto predstaviteľov totiž veľmi tesne um, sa obránili tomu, aby sa sami stali obeťami e, e, takéhoto prevratu, e, dokonca boli ohrožení na životoch. To samozrejme ovplyvnilo ich reakcie, ich postoje k celej tejto veci. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že je veľmi ťažké vyhodnotiť, čo naozaj je ešte nevyhnutá reakcia na takýto um, puč, na takýto štátny prevrat a čo už prekračuje takéto medze a čo je zneužitím moci na dosiahnutie iných cieľov. Je to veľmi e, ťažké rozlišiť. To je prvá vec. Ďalej druhá poznámka. Čo sa týka správy o liberalizácii víz. V tejto súvislosti nie je žiadny konkrétny dátum, závisí to od toho, kedy Turecko splní svoje eh, povinnosti. To sa teda nedá nič predvídať ani odhadovať. Jung, Juncker a Tusk to potvrdili aj tiež v kontexte G20. Aj my sme to potvrdili eh, a otvrdili sme sa v tom, že Turecko bude musieť nájsť nejaké riešenie. V tejto súvislosti môže aj Rada Európy poslúžiť na to, aby sa toto otázkou zaoberala, ale aby nevzniklo nejaké nedorozumenie. Komisia nechce nejakým spôsobom delegovať túto otázku eh, Rade Európy, to nie. My len odporúčame využiť eh, skúsenosti, poznatky Rady Európy, čo sa týka vyhodnocovania politického diania v krajine. Definitívne rozhodnutie však budeme musieť my, prijať my sami. Pani Lunaček, pán Butikofer a ostatní ste sa pýtali na podobné veci. Ja sa neustále stretávam so zastupcami občas spoločnosti. Teraz sme E, boli na mieste zhruba iba 3 čtvrtiny dňa, ale, ale pani Mogheriniová a ja sme sa stretli so všetkými štyrmi politickými stranami, hlavnými, s nacionalistickou, e, s nacionálnou, teda národnou, konzervatívnou um, CHD, HDP. A tiež sme boli v centrále AKP musím sa priznať, že aj v minulosti, aj teraz som nadobudol dojem pri týchto e, diskusiách, že by nebolo e, zlé posilniť e, stranu HDP v snahe podporiť kurdskú menšinu a tým posilniť politický dialog. To však znamená, že HDP by sa mala dištancovať však od PKK a jednoznačne by mala odsúdiť akékoľvek formy násilia. Úprimne povedané, zatiaľ k takémuto jasnému dištancovaniu sa nedošlo. V HDP je mnoho prípadov násilia voči civilistom, teda odsudzuje sa násilie na civilistoch, eh, ale nie je to také jednoznačné vyhlásenie, aké očakávame. Násilie totiž je násilím na komkoľvek. Teda na takéto jednoznačné odsudenie ešte stále čakáme. V každom prípade strana HDP ešte stále je možnosťou um, nájdenia konštruktívneho politického riešenia, ale predovšetkým sa táto strana musí jednoznačne postaviť eh, k ostatným aktérom, aby nedokázalo k nedorozumeniam. Čo sa týka celej tematiky víz, Tu sa očakáva ozvlasenie Ukrajiny, Gruzínska a možno neskôr e, v nejakej fáze Kosova, Turecka. Za komisiu môžem povedať toľko, že my sa držíme e, veľmi presne objektívnej metodiky, chceme stanovovať e, veľmi presne porovnávacie kritéria spolu s našimi partnermi po odsúhlasení rady a keď sa tieto kritéria splnia, tak je a je dosť zásadnou otázkou našej dôveryhodnosti, aby potom sme pristúpili k skutočnej liberalizácii víz. Európska únia totiž je veľmi, ktorá využíva soft power a jedna z našich e, najväčších e, silných stránok e, prejavov našej moci, ak sa to dá tak povedať, je práve naša dôveryhodnosť, naša vypočítateľnosť a dodržiavanie pravidiel. A to znamená, že musíme dodržiavať aj my naše vlastné pravidlá. A keď si ich spolu stanovujeme, tak by bolo na mieste očakávať, že sa budú spoločne potom dodržiavať téma liberalizácie víz sa bude prejednávať aj e, rozšírenie e, tej doložky o zárukách. A ja som to pochopil tak, že tu nie sú nejaké rozporúplné postoje v tejto veci. Prebieha inštitucionálna diskusia medzi radou a parlamentom, či sa to bude spracovať ako delegovaný alebo vykonávací akt. Ja by som bol rád, keby táto otázka bola čo najskôr vyriešená, pretože z politického hľadiska závisí riešenie tejto otázky najmä od toho, či sa splnili predpoklady, aby sa mohla um, udeliť liberalizácia výstup do krajinám. Teda táto diskusia prebieha medzi inštitúciami, netýka sa vecnej podstaty tejto problematiky. A v kontexte Ukrajiny a Gruzínska je potrebné vyslať týmto dvom krajinám e, dôležité politické signály, že s nimi zdieľame tie isté hodnoty. Čo sa týka Bieloruska, ani ja nie som spokojný s vývojom situácie v tejto krajine. Podľa mňa by bol najvyšší čas, aby Bielorusko prijalo isté kroky, už aj preto, že e, tá dobrá vôľa, ktorú sme prejavili, ktorú podporili, súvisí to aj s tým, e, že Európska investičná banka môže začať e, poskytovať svoju podporu a že to má aj isté následky. Čo sa týka toho, čo ste spomenuli, že improvizujeme, no do istej miery musíme improvizovať, pretože musíme reagovať na vývoj, ktorý sa nedá vždy predvídať. V každom prípade ja tu vnímam také jasné všeobecné smerovanie asi sa stabilizácia celého nášho susedstva. Ale v aplikácii prostriedkov a metód musí byť istá miera flexibility a improvizácie, ale cieľom je jednoznačne stabilizácia. A ja dokážem dosiahnuť túto stabilitu tým, že budem podporovať ekonomický rozvoj a tým pádom aj rozvoj právneho štátu v danej krajine. V niektorých z týchto krajín nie je jednoduché napríklad podporovať občianskú spoločnosť, mimo vládky, pretože sú tu isté tendencie obmedzovať finančnú podporu zahraničných organizácií. A na toto poukazujeme aj v našich eh, rokovaniach eh, s našimi partnermi. Napríklad v kontexte Egypta je to veľká téma. Nemôžem sa vedli ku konkrétnej e, situácii, ale v našich rokovaniach s tureckými e, partnermi je otázka princípov právneho štátu, otázka dodržovania ľudských práv e, veľmi významnou časťou týchto diskusí, keď sa hovorí o prioritách partnerstva. Vielleicht noch kurz äh, zu... A ešte stručne k západnému Balkánu. Bohužiaľ, z hľadiska budúceho vývoja v Srbsku bude, budú voľby prezidenta teda na jar budúceho roka. No a musím povedať, že retorika možných kandidátov eh, vôbec eh, nevypoveda o nejakom zmierení. Čiže nebude to vôbec jednoduché. Niektorým z nás sa podarilo eh, nejako kaširovať tie provokácie z Chorvátska, napríklad pokiaľ ide o volebné hnutie, že tam v Srbsku neboli očakávané reakcie, ale ja dúfam, že teraz a to bude naozaj zložité. Ja dúfam, že v Srbsku e, to volebné hnutie nevyvolá zase opačné reakcie, hoci vo všeobecnosti sa považujem za optimistu. V tejto súvislosti e, je môj optimizmus obmedzený. Ale musím robiť všetko preto, a my sme aj navrhli a aj na tom pracujeme, že v prvom štvrť roku bude schôdza šéfov vlád Západného Balkánu, napríklad aj nového chorvátskeho predsedu, e, tam zamýšľam pozvať. A e, tam presne chceme poukázať na rastúci populizmus, e, nacionalizmus v regióne, lebo toto sú všetko veci, ktoré je potrebné riešiť na najvyššej úrovni. A tu ešte bude potrebná naozaj hĺbková diskusia o tom, ako sa zapojiť, využiť naše možnosti. Dnes eh, na to ešte nie je čas, aby sme o tom hĺbkovejšie podiskutovali. K no, Bosne vlastne, stručne s Vučičom som bol v kontakte a on e, pôsobil potom e, priamo v krajine, keď sa pozriete na, e, alebo vypočujete si tie ich najnovšie vyhlásenia. Takže pokiaľ ide o zmierenie tam, alebo uzmierenie, pokiaľ ide o ústavný súd, e, ten síce neopravuje ten rozsudok, nebolo prečo, ale Republika Srbská na základe tohto uznesenia e, má možnosť nerealizovať referendum. Čiže ja dúfam, že je tu Um, perspektívou a týmto smerom. Pani Lunaček k Albánsku a k tomuto konkrétnemu vám neviem teraz povedať nič, ale v princípe z mojej iniciatívy máme taký masterplan pre celý Balkán pre obnoviteľné zdroje energie, hlavne teda vodu. Uh, s výnimkou Albánska, um, teda tento potenciál nie je dostatočne využívaný a aj z klimatického hľadiska, z politického hľadiska je to problematické. Pán Pibox, nekdejší komisár pre energiu, povedal, že Západný Balkán by mohol byť nezávislý čo do energie, keby využil e, vodnú energiu, celý potenciál vodnej energie. Takže viete, že toto má obrovskú politickú dimenziu a z tohto dôvodu by sme nemali tieto veci zabúdať. Budeme mať ešte viacero možností tieto všetky veci prediskutovať. Navrhol by som, že teraz už skončím, lebo som pochopil, že už len ja, vám, ja vás tu brzdím od večere, že? A na moju otázku si neodpovedal, hovorí predseda. A Líbia, o aké fopa neodpustiteľné. Takže vo všeobecnosti môžeme konštatovať, ale ten pohár poloplný či poloprázdny. Počet utečencov, pokiaľ ide o západné stredomorie, tak tam síce neklesá, ale aspoň ani ich nepribúda v porovnaní s predchádzajúcim rokom. To je taký polouspokojivý výsledok. polouspokojivý preto, lebo tá obava, že po zavretí západobalkánskej trasy dôjde k presunu do západného stredomoria Zatiaľ sa teda toto nenaplnilo. Ale v Libii nám ešte stále chýba jedna vec a aj to riešime. E, to sú e, spolahliví partnery, s ktorými sa dajú uzatvárať aj dohody. Ale pokiaľ ide teda utečencov, takéto nič nemáme. A toto je jeden z cieľov. Prostriedky budú k dispozícii. Podobné rokovania sú aj s Egyptom ale rád by som varoval pred jedným. Bolo by naozaj ilúziou myslieť si a zbudovať nejaké očakávania, že peniazmi všetko e, vyriešime. Nie, e, tým sa len stávame vydierateľnými. Bohatá Európa si nemôže kupovať priateľov po celom svete. Nie, potrebujeme partnerov a myslím, že ten prístup, ktorý sme si zvolili, teda, že ten problém budeme riešiť pri príčinách, že to sa nepodarí vyriešiť zo dňa na deň, ale tá iniciatíva, varianta, istá varianta Junckerovho fondu pre medzinárodnú oblasť, hlavne teda pre Afriku, aby sme tam mohli pôsobiť v zmysle trvalého, trvalo udržateľného rozvoja hospodárstva, aby teda nastali také podmienky, že sa migrácia zniží. Toto ja považujem za jedinú alternatívu, jedinú schodnú cestu, lebo z dlhodobého hľadiska nebudeme schopní ľuďom peniazmi zabrániť e, v tom, aby sa vydali na cestu do Európy. Zabraníme im v tom iba vtedy, keď vytvoríme také rámcové a spoločenské podmienky, ktoré ich nebudú motivovať e, krajinu opúšťať. Nie je to jednoduchá úloha, hlavne vzhľadom na demografický vývoj v Afrike, ale to je tá cesta, ktorou sa musíme vydať. A na to je potrebná aj politická stabilita na severe Afriky a na tej je potrebné pracovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán komisár. Navrhol by som, čo urobiť eh, s Republikou Srbskou a tým referendom. My tam máme predsa priateľov, ktorí sú dobrí v príprave volieb, ktoré sa potom nekonajú. Čiže možno by sme im mohli dať do rúk tú prípravu toho referenda a potom som už istý, že sa to referendum nebude konať. Dobrý trik by to bol, že? Ďakujem pekne za e, túto naozaj veľmi obsiahlú diskusiu. Naozaj informatívnu diskusiu. Aby som poukázal na to, že budúci štvrtok budeme už o 8 mať schôdzu výboru. Áno, pán Galer, bohužiaľ. A teším sa, že vás tam všetkých znova uvidím s ranejkami. Raz bol v Agri predseda, teda bolo to v americkom kongrese Kikila Garsa, výška asi 1,55 m a on v committee room tohto výboru proponstvo robil hráňajky, Vladimír Stejčík, a teda také chodové raňajkové menu, ale potom to bolo zakázané. Ale dvakrát som tam bola, chutilo mi.